energetickej krízy na odvetvie dopravy v Európskej únii. Chcem žiadať zástupcu eh, Európskej komisie, teda pani komisárku, pani komisárku Marianne Tyson. Nech sa páči, pani komisárka, máte slovo. Thank you. Uh, Ďakujem, pán predseda. Pán predseda, vážne poslanci Európskeho parlamentu, vítam túto príležitosť, aby som vám predstavila eh, dôsledky eh, vplyvu imigračnej krízy na sektor dopravy Európskej únie. Ako viete, keďže by nastal bezprecedentný príliv utečencov do EÚ a členské štáty znovu, niektoré členské štáty znovu nastolili v hraničné kontroly ktoré bránia riadnemu fungovaniu šengenského priestoru. Súčasné bezpečnostné hrozby Priniesli taktiež nové kontroly v oblasti dopravy a no, aj nové hraničné kontroly. Sektor dopravy je predovšetkým citlivý na tieto rôzne opatrenia a preto opätovné nastavenie kontrol na vnútorných hraniciach všeobecnejším a stálym spôsobom by nielenže obmedzovalo mobilitu občanov v krajinách Schengenu, ale taktiež by to ohrozovalo plynulosť a včasnosť e, dopravy tovaru v Európskej únii. Momentálne tento sektor má hodnotu viac než 2, 2 miliardy 800, 800 e, miliónov eur a viac než 1 e, miliardu 700 miliónov tón tovaru za rok. V krátkodobom, z krátkodobého hľadiska čakacie, čakanie na hraniciach skutočne vzrástlo, takéž to obťažuje e, cestujúcich a zároveň je to hrozbou pre naše hospodárstvo. Čo sa týka kontroly dokladov, to by predstavovalo ďalšie náklady e, zo strany členských štátov na personál, vybavenie a taktiež nové zariadenia. Predovšetkým by sa to týkalo e, dopravy po cestách, pretože e, je to veľmi dôležitý sektor a malé a stredné podniky, ktoré sú chrbticou tohto sektora by boli tie najohrozenejšie. Pretože často ich marže sú veľmi nízke a pokiaľ by to predstavovala dodatočné e, náklady, tak tie by potom boli presunuté ďalej koncovým e, zákazníkom. Komisia odhaduje, že opätovné nastavenie hraničných kontrol na monitorovanie pohybu ľudí v rámci šengenského priestoru by generovalo okamžité náklady pre hospodárstvo Európskej únie vo výške 5 až 18 miliard eur za rok. Dlhodobé a nepriame účinky sú ťažšie kvantifikovateľné, ale dôkazy naznačujú, že opätovné nastolenie vnútorných hraničných kontrol by malo negatívny dopad o celé európske hospodárstvo. Objem vnútroeurópskeho obchodu by klesol, zatiaľ čo by stúpli náklady. Malo by to vplyv hlavne na členské štáty, ktoré sú vysoko závislé od vnútroeurópskeho obchodu. 1,7 E, milióna občanov, ktorí pracujú v tomto sektore, by taktiež bolo negatívne zasiahnutých v krajinách, pre všetkým okrajových, napríklad v Estonsku, na Slovensku alebo e, v Belgicku, kde dochádzanie do práce je taktiež veľmi dôležité. A toto by narušilo tým pádom aj náš európsky pracovný trh. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, ja verím, že tieto prvé odhady jasne dokazujú, negatívny dopad možného zrušenia e, voľného pohybu v šengenskom priestore a znovu nastolenia hraničných kontrol, pretože toto šengenský priestor je základným prvkom pre e, prosperitu a rast Európskej únie a taktiež pre prosperitu nášho dopravného sektora. Preto uzavretie vnútorných hraníc medzi členskými štátmi by malo vždy byť len dočasné a kontroly by mali byť odstranené čo len najskôr to pôjde. Komisia v tomto zmysle vo svojom oznámení 4. marca pod názvom e, späť, e, cestovná mapa späť do Schengenu predstavila scenár návratu k normálne fungujúcemu Schengenu pred rokom, koncom roka 2016. Čím dlhšie budú zavedené vnútorné hraničné kontroly, tým ťažšie a nákladnejšie bude znovu vytvoriť priaznivé obchodné prostredie v rámci šengenského priestoru. A pretože e, hospodárske subjekty sa prispôsobujú novej realite a návrat predchádzajúcej situácii nebude Eh, okamžitý ani v podstate bude 100% zaručený. Takže prosím, chcem vás ubezpečiť, že tvrdo pracujeme na to, aby sme sa čoskoro mohli navrátiť k riadne fungujúcemu šengenskému systému a vnútornému trhu, a to už pred koncom tohto roka. A v tomto zmysle sa teším na vaše názory a pripomienky na túto tému ohľadom toho, ako môžeme čo najlepšie spolupracovať, aby sme eh, zaručili zlepšenie situácie. Ďakujem. Uh, Ďakujem, pani komisárka. A teraz budú hovoriť rečníci za politické skupiny. Ako prvý bude za EPP hovoriť pán poslanec Stanislav Polčák na dve minúty. Ďakujem za slovo. Chcel by som na úvod povedať, že migračná kríza je záležitosťou všetkých krajín Európskej únie. To je pochopiteľné. A je veľká chyba, pokiaľ si niek- niektorí predstavitelia štátov Európskej únie myslia, že sa tejto migračnej kríze môžu nejak vyhnúť. A myslím si, že následky rozhodovania ponesieme my všetci. Mňa veľmi zaujalo vystúpenie pani komisárky, pretože čísla, ktoré uvádza zodpovedajú aj ďalším nezávislým štúdiám. A myslím si, že je veľká škoda, že predovšetkým predstavitelia e, frakcií odo mňa napravo tu vôbec nie sú zastúpení, pretože pokiaľ oni žiadajú uzavretie hraníc, tak by si mali vypočuť to, čo tu povedala pani komisárka, to, čo zodpovedá aj nezávislým štúdiám v prípade uzavretia hraníc Schengenu tak, ako to oni žiadajú. Myslím si, že tá strata e, tohto e, hlavného vydobytku Európy, a síce voľného pohybu tovaru, môže byť e, nenahraditeľná, pretože toto prináša veľký prospech firmám nielen v Európe, ale aj v tretich krajinách Schengen je jeden z hlavných prostriedkov, vďaka ktorému môžu európsky občania e, využívať e, svoje e, pozitíva, alebo tieto pozitíva. Bohužiaľ, my sa ešte nemohli, neboli schopní vysporiadať s migračnou krízou, preto tento systém je ohrozený a prirodzene s ním aj koncept dopravy, ktorý sa zaklad v tomto systéme, kontrol na hraniciach a obmedzenie dopravy týmto negatívne ovplyvňuje dopravu prepravu na cestách, aj na kolaniciach. A je treba sa vyrovnať s týmito problémami. Našim cieľom predovšetkým musí byť odstránenie závažne dosadkov na vnútorných hraniciach. Potom musíme sa snažiť udržať funkčný Schengen, pretože jeho strata by bola veľmi vážna, ako povedala pani komisárka. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. A teraz za SAD bude hovoriť poslanec Ismail Ertuk na 2,5 minúty. E, ďakujem, pán predseda, vážna pani komisárka, milí kolegovia. Ešte by som chcel na úvod jasne povedať, že v žiadnom prípade tu nehovoríme o čisto migračnej kríze, ale aj o kríze európskej politiky. To vidíme aj na udalostiach posledných týždňov a mesiacov. Ako vyzerá situácia? Máme člen, 28 členských štátov, ktoré zlyhávajú pri dodávaní nejakého humanitárneho riešenia, ktoré by mali koordinovane predložiť na európskej úrovni. A toto E, pritom, pritom tu máme hospodársky stabilný kontinent, ktorým je Európa. Avšak, čo týka tejto e, diskusie o vplyv migračnej kríze na dopravu, tak e, každý si tu varí iba vlastnú polievočku a niektoré členské štáty znovu nastolili národné hranice a tým pádom ohrozujú šengenský priestor, ktorý je najväčším výdobytkom európskej integrácie. A týmto sa nič nerieši, iba sa tým ohrozuje preprava v rámci Európskej únie a taktiež sloboda e, pohybu e, ľudí v Európskej únii, ktorí e, podnikajú každý rok takmer 1,25 miliardy ciest po Európskej únii. A Taktiež, e, e, čo sa týka prepravy, tak tá je pozdržiavaná na hraniciach. Toto e, poškodzuje podniky a následne aj spotrebiteľov, pretože musíme dlhšie, viac platiť a dlhšie čakať na tovar. Takže negatívny dopad národných hraničných kontrol vidieť napríklad v prípade logistiky. Logistickí experti počítajú s tým, že na hodinu budú dodatočné náklady na každé nákladné auto asi 50 eur, pretože tieto nákladné auta musia stať a čakať na hranice. Napríklad, keď sa pozrieme na Nemecko, Rakúsku hranicu, tak e, e, každý rok v oboch smeroch tam prejde Ehm, takmer 8 ehm, miliónov aut by prestalo dotočné náklady ehm, takmer takmer, teda, ako som povedal, to 50 eh, eur na jedno nákladné auto na hodinu. A čo týka eh, straty pre HDP, na národné, HD, na národné HDP, tak tá je taktiež obrovská. Preto myslím si, že je jasné, že návrat k Európe s hranicami nič nevyrieši. Ďakujem, pán poslanec Ertuk. A teraz za EKR. Má slovo pán poslanec e, Zlotovský. Nech sa páči, 3 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, doprava to je um, krvný systém európskeho hospodárstva a akákoľvek hrozba tohto systému prináša straty podnikateľom a podnikom a e, prináša to takisto aj riziko zníženia pracovných, alebo prepušťania pracovníkov. A ten, to, čo teraz momentálne zažíva dopravná branža, to je vlastne e, bezprecedentné. V poslednom mesiacoch sme dostali množstvo oznámení a signálov od e, rôznych predstaviteľov e, pod, z dopravných spoločností, ktoré popisovali, aké strašné podmienky majú vodiči kamionov práve, ktorí z ktorých kamiony smerujú do Spojeného kráľovstva a aké nebezpečné je, je priestor okolo Kale. Takže ja sa teším, že nakoniec, alebo konečne už hovoríme o tomto probléme aj tu, kde sa tak málo kedy venujeme naozaj skutočným problémom tých ľudí, ktorí nás zvolili, aby sme ich tu zastupovali. E, keď vidíme tie obrazy či e, fotky z Kale, tých kamionov, do, do ktorých eh, hádžu nelegálni migranti kamene a podobne. Kto zabezpečí, kto, nes, kto eh, zabezpečí nápravu a kto vlastne za, sám vlastne na vlastnej koži znáša celé toto riziko a vlastne e, vystavuje sa nebezpečenstvu. Takže to je určite veľmi silný vplyv tejto nelegálnej migrácie na dopravnú situáciu v Európe. E, keď sa pozrieme na ten situácia alebo vplyv e, vchod do európskeho tunelu, že tam to nikto nesleduje, nekontroluje a podobne. Teraz e, opätovne sa musia zavádzať kontroly. Chceme, aby vlastne takýmto spôsobom e, takto vyzerala Európa. Či keď chceme, aby už konečne sa niečo dialo až vtedy, keď budeme naozaj vidieť aj obete, ktoré budú, e, pretože dovtedy sa nič nebude diať. A obete, ktoré sa stanú vlastne naozaj obeťou veľkej vlny nelegálnych migrantov v Európe. E, takže je treba sa postaviť e, aj za tieto e, dopravné spoločnosti. Je treba aj zobrať do úvahy aj to, že majú v súvislosti s touto krízou aj zvýšené výdavky na poistenie a bezpečnosť. My tu investujeme množstvo peňazí a milióny do vybudovania európskej infraštruktúry a teraz musíme pomôcť tým, ktorí tieto infraštruktúry využívajú a ktorých činnosť bezpečnosť je ohrozená k dôsledku nekonzekventnej migračnej politiky. Takže my musíme všetko preto robiť, aby sme získali skutočný vplyv na to, že kto prichádza skutočne do Európy. A keď naše vonkajšie hranice nebudú dostatočne pevné, tak e, ne, bude musieť, e, bude šenkenský priestor jednoducho zanikne, pretože e, ak bude toto pokračovať ďalej, tak náklady, ktoré majú dopravné firmy s týmto problémom naozaj budú nedozierne. Takže je treba tento problém skutočne riešiť. Ďakujem pekne, predseda, ďakujem pekne, pán poslanec, aj za tú výzvu a teraz za Alde. Matis van Miltenburg. voorzitter benadrukt moet worden dat de Ďakujem. Je treba zôrazniť, že utečenská kríza je predovšetkým humanitárnou eh, krízou. A to sa nedá vyjadriť v číslach, ale pre dopravný sektor situácia taktiež je veľmi negatívna. Členské štáty jednostranným spôsobom, bez akékoľvek koordinácie, znovu nastolili hraničné kontroly pre ľudí aj pre tovar. Schengen je pod tlakom. Pani komisárka napovedala, že pokiaľ sa Schengen, pokiaľ Schengen prestane fungovať, tak to bude stať naše hospodárstvo medzi 5 a 18 miliardami eur. Ale tieto systematické kontroly stoja taktiež miliardy. Je to navyše 1,7 miliardy eur, alebo presne sa to nevie. Takže my potrebujeme európsky prístup. A Potrebujeme samozrejme bezpečné hranice, potrebujeme spoločný postup, spoločný prístup k otázke imigrácie aj k utečencom, aby sme umožnili legálnu imigráciu, ale predovšetkým je vrátiť Schengen čo najskôr do platnosti a to bez vnútorných hraníc. Toto je zásadné aj pre riadenie imigračnej krízy a taktiež preto, aby dobre fungoval náš dopravný sektor. Takže komisia, vyzývam vás, kvantifikujte lepšie dopad imigračnej krízy a taktiež dopad e, zavedenia kontrol v dopravnom sektore. Nehovorte o tom len všeobecne, dajte nám konkrétne čísla a vedte dialog s parlamentom, informujte nás, aby sme presne vedeli, akú cenu platí Európa za tento nejednotný prístup k imigračnej kríze. Ďakujem. A teraz za GUE NGL bude hovoriť pani poslankyňa Tania González Peňas na 3 minúty. Ďakujem za slovo. Takže čo týka tejto diskusie, sú tu rôzne aspekty, ktoré, ktoré vítam a iné ma zase znepokojujú. Na jednej strane súhlasím, že treba riešiť otázku migrácie z multidimenzionálneho hľadiska, aby sme mohli spustiť účinné a udržateľné riešenia, krátkodobé aj dlhodobé. Napríklad je zásadné povedať, že E, máme lode, e, ktoré e, zachraňujú člny s utečencami v európskych vodách. Je treba zdôrazniť ich úlohu. Taktiež je pravda, že Stredozemné more je najsmrteľnejšou dopravnou trasou sveta. Máme tu člny, ktoré sú veľmi zraniteľné a je ťažké ich aj na satelite nejak zachytiť. Takže tuto obchodné lode a ich posádky v podstate hrajú aj humanitárnu úlohu, pretože zachraňujú ľudí a nie sú na to logisticky ani profesne pripravené. Okrem toho, že riskujú aj právne a hospodárske sankcie zo strany svojich podnikov a alebo zo strany aj štátnych úradov, keď privezú utečencov do prístavu. Preto je treba vylepšiť kapacity členských štátov na realizáciu záchranných a vyhľadávacích operácií a taktiež dať obchodným lodiam k dispozícii školenia, taktiež príslušné vybavenie a aj povolenie konať. Teraz, je tu mnoho aspektov tohto prístupu, ktoré ma znepokojujú. Napríklad, že diskusia sa točí len o konkur- okolo konkurencie schopnosti a okolo dobrého fungovania vnútorného trhu. Ja som si vedomá toho, že tieto otázky sú veľmi dôležité, ale Viete, čo je alarmujúce v rámci tejto diskusie? To, že sa tu šíri šíri a upevňuje mafia, ktorá pašuje utečencov. Oni si nájdú svoje obete, slúbia im za vysoké ceny prepravu, napríklad 1000 eur za osobu a chcú ich potom prepraviť v kamiónoch. Zatiaľ, čo sú tam aj lacnejšie spôsoby, ale utečenci to nevedia, pretože nikto ich o tom neinformuje. Sú to mafiánske siete, ktoré sa e, v podstate priživujú na zúfalstve týchto ľudí a mnohé tieto osoby potom v priebehu prepravy zomrú. Napríklad E, v Rakúsku viac než 50 osôb zomrelo v chladiarenskom e, kamióne. Udusili sa tam. Takže skutočne je to hamba, ako vyzerá táto diskusia. Je to obrovská hamba. Hovorí sa o tom, ako treba dobre chrániť Schengen. Ale ja sa pýtam, pokiaľ nás tak znepokojuje e, alebo tak zaujíma plynulosť pohybu v Európskej únii, pokiaľ to také dôležité, tak prečo sme prijali dohodu so Spojeným kráľovstvom, ktorá škandálnym spôsobom porušuje princíp slobody pohybu? pretože e, niektoré priority sú primárne, niektoré sú sekundárne však, takže je treba dodať viac demokracie a rešpektovať ľudské práva a tým môžeme riešiť situáciu. Ďakujem, pani poslankyňa. A teraz za zelených pani Karima Deli na dve minúty. Vážení kolegovia, máme teraz diskutovať o dopade utečenskej krízy na eh, sektor dopravy v Európskej únii. Chcela by som na úvod povedať, že už táto formulácia eh, sa by vôbec nepozdáva, keď eh, si zoberieme, že naši utečenci zomierajú, prichádzajú o život um, napríklad na kolevniciach. 70 ľudí eh, prišlo o život v chladerenskom kamióne. Um, a cestná doprava sa nemôže stiažovať. V Stredozemnom mori 4 tisíc ľudí prišlo o život od roku 2014 a pritom nemôžeme povedať, že by sa námorná doprava mohla stiažovať, že je zaťažená. Nemôžeme ukazovať prstom na utečencov. Musíme ukazovať prsty prstom na napríklad na skupinu ENF. E, minulý týždeň spravodajkynia Madame Arnotu z Front National vo výure pre dopravu predložila svoju správu o revízii pravidiel o pobrežných a pohraničných hliadkách a v tejto správe uvádza, že je veľmi politovanehodné v utečenskej kríze, že viacero stoviek komerčných plavidiel muselo v roku 2015 sa otočiť späť zo svojej trasy, aby sa podielali na záchranných operáciách. Ehm, uznajme si, seriózne problémom nie sú utečenci, možno sú to pašeráci prevádzači, ehm, v krajnom prípade, ale predovšetkým ehm, je to neschopnosť členských štátov zorganizovať distingovaný a slušný spôsob prijatia týchto utečencov. Môžem povedať svojim kolegom, že ich naliehavo žiadam, aby sme nielen skúmali dopad čečenskej krízy na tento sektor, pokiaľ sme neurobili všetko preto, aby sme túto krízu zmiernili. Je tu Damia Karem, je to príklad um, príjmania distingovaného, slušného, dôstojného príjmania utečencov eh, v jednom malom mestečku u nás vo Francúzsku. A pritom vidíme, že v Rakúsku sa príjmajú úplne eh, iné opatrenia na zamedzenie príchodu utečencov, eh, stavajú sa múry. Myslím, že to nie je správna reakcia. Musíme e, si e, uznať, kde sú tie nedostatky, že sú nedostatky v prijímaní e, utečencov, nemajú podmienky na no to, aby k nám dôstojne prišli a nesnažme sa ich zo všetkého obviňovať. Ďakujeme pekne. Pani poslankyňa, nevidím v sále prítomného Georga Majera, zrejme chýba, ale Pani Kristina Morva je prítomná. Nech sa páči, máte slovo. Köszönöm szépen. Hat és fél éve ücsörgöm itt, és úgy érzem... Ďakujem pekne, ja už eh, sedím eh, v tomto pléne 6,5 roka a naučila som sa už eh, vnímať veci po európsky, tak povediac. Nechápte ma zle, neznamená to, že by som sa nejako intelektuálne posunula vyššie než kde som bola, keď som prišla. Naučila som sa už e, vaše manipulatívne maniere, váš spôsob rozmýšľania, z ktorého vychádzate v snahe predať e, svoje podivhodné e, návrhy verejnosti. Prostredníctvom vašich podlizačských médií. Čo presne mám na mysli? Máme tu pani komisárku, Pani komisárka nám povedala dramatické veci o tom, aké je nákladné opäť zaviesť vnútrohraničné kontroly v Schengene v dôsledku masovej migrácie. Stojí to daňovníkov obrovské sumy. Jediným riešením je preto zastaviť masovú imigráciu, ale to sa nestane. Ja už vidím, že aj toto je len príprava na ďalšie ohlásenie na budúce, legálna migrácia, politika otvorených dverí. Otvorme naše dvere úplne všetkým, aby mohli vstúpiť legálne. Aj toto by mohlo zabrať iba, ak by krajiny tie, ktoré chcú prijať e, imigrantov, ich prijali, ale aby nechali ostatné krajiny rozhodnúť sa tak, ako si sami želajú. Vy sa snažíte však prinútiť Maďarsko do tejto zvieracej kazajky. Ďakujem pekne. Pani Morvaj, ste ochotná prijať modrú kartu od e, pána Polčaka? Pokiaľ to nie je pán Albrecht e, alebo niekto zo skupiny ALDE alebo zo Zelených, e, tak otázku prijímam. Oni sú totiž to moji nepriatelia. Pán Polčák, máte prosím iba pol minúty. Ďakujem za to, že ste ochotná prijať moju otázku. Ja jednoznačne e, nesúhlasím s tým, čo hovorí pani Ja Už som to viackrát takto cítil. A teraz sa vás chcem e, opýtať, pani poslankyňa, z čoho konkrétne vychádzate pri tom, že uzavretie hranice Schengenu nebude mať dopad na krajiny EÚ. Keď sa pýtate pani komisárky, ako e, dospeli k týmto číslam, k týmto sumám. Ja sa chcem opýtať, či máte jednoznačné stanovisko o tom, že to nebude mať finančné dopady na krajiny Európskej únie? Prosím, odpovedzte mi. Som vám veľmi ďačná za otázku. Znamená to, že tlmočenie bolo nesprávne, preto teraz budem hovoriť po anglicky. Súhlasím plne v tom, že uzavretie vnútrošengenských hraníc bude veľmi nákladné aj pre maďarských daňovníkov, ale podľa mňa riešenie spočíva v zastavení masovej migrácie. Ale to predsa neurobíte. Aj to dnešné stretnutie je prípravou na ďalšie stretnutie a potom e, opäť následné, kde vyhlásite, že všetká migrácia by mala byť legálna a že sa to bude musieť vnútiť, aj keď Maďarsko si to neželá a ja vás žiadam, aby ste nám to nevnúcovali. Ďakujeme pekne. Prosím, kolegovi upozorňujeme, že na otázku máte pol minúty a pol minúty aj na odpoveď. Teraz Andor Deli na dve minúty. Ďakujem. nielen kríza a čoraz vyššie obavy a konkurencia, to sú problémy dopravných firiem, ale tiež dôsledky migračnej krízy. Čoraz väčšie hraničné kontroly znamenajú, že môžu dodávať menej tovarov svojim zákazníkom v tom istom období a zvyšujú sa im náklady z dlhodobého hľadiska. Okrem toho si nedokážu plánovať veci do budúcna prípade citlivých druhov tovarov a mnoho um, cestujúcich, ale aj tovarov je zaseknutých a má to dopady na životné prostredie. Nemôžeme preto pripustiť, aby sa ohrozovali štyri základné slobody a vnútorný jednotný trh a na to musíme oživiť fungovanie šengenského systému a to si bude vyžadovať plnenie úplne všetkých pravidiel. Okrem toho musíme zohľadniť aj to, že vodiči nákladných vozidiel sú vystavení rizikám a nebezpečenstvám cestnej dopravy. E, Tieto vodiči čelia rôznym hrozbám a majú o mnoho väčší problém než v minulosti. Bezpečné pracovné podmienky sú pritom pre ne veľmi dôležité. A preto nariadenie 89 lomeno 391 e, sa musí plné miere plniť a tiež systém cestnej dopravy, ako aj e, podmienky ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci sa musia plné miere plniť E, ďalej, čo sa týka cestovného ruchu, e, teroristické útoky a hrozba s tým súvisiaca majú obrovské dopady na cestovný ruch. Nezabúdajme, že takmer 10 európskeho HDP pochádza práve z cestovného ruchu a tento sektor je teda veľmi dôležitý a straty v tejto oblasti budú mať dopad na celú ekonomiku. Dúfam, že vytvoríme podporný mechanizmus, ktorý pomôže nahradiť straty malým a stredným podnikom v sektore dopravy a tiež v sektore cestovného ruchu. Vyzývam komisiu, aby to zvážila. Ďakujem pekne. Teraz, teraz pani poslankyňa Ines Ayala Sender na dve minúty. Prosím. Ďakujem za slovo. Opäť tu konštatujeme, že Európska únia platí vysokú cenu za historický prípad nedostatočnej koordinácie medzi členskými štátmi a taktiež dôsledky národného egoi, nacionalistického egoizmu na náš rozvoj, na našich občanov. Naša nesprávna politika, ktorá je egoistická voči žiadateľom o azyl na európskom území, nám už poslala účet, pretože ale myslím si, že to môže byť ešte horšie, pretože Schengen je symbolom e, zjednotenej Európy, tak ako sme si to želali od začiatku vzniku EÚ. Pani komisárka, my podporuje, e, podporujeme želanie komisie zachovať Schengen a sme proti eh, hraničným kontrolám. Chceme eh, zároveň lepšie humanitárne riadenie migračnej krízy a otázky utečencov eh, o azyl. Pardon, žiadateľov o azyl. No a čo sa týka dopravy, tak tam žiadame o vytvorenie bezpečných humanitárnych koridorov, pretože toto by znamenalo dobré riešenie. Vyhli by sme sa tým e, zbytočným úmrtiam a utrpeniu. Taktiež e, e, by sme mali utečencov spravodlivo rozdeliť, tak ako to odsúhlasila rada a nie ich nechať, aby sa sami museli vydávať na cestu. A dnes podporujeme tie opatrenia, ktoré by poviedli k čoskorému opätovnému otvoreniu hraníc a taktiež e, také opatrenia, ktoré zaručia bezpečnosť e, prepravcov a ich zamestnancov. Taktiež e, odsudzujeme jednostranné úsilie niektorých vlád zaviesť opatrenia, ktoré zhoršujú situáciu a pani e, komisárka, nemôžeme rozvíjať e, vnútorný európsky trh, pričom budeme ignorovať ľudské práva a utrpenie. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Ďalej nasleduje pán Džambasky. Na 1,5 minúty, prosím. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážení kolegovia vážená pani komisárka. Opäť to vedieme rozpravu o migrácii a zdá sa mi, že hovoríme iným jazykom, aj keď máme k dispozícii tlmočenie. Myslím si, že niektorí nerozlišujú medzi utečencami a migrantmi. A potom sú prekvapení, keď dochádza k teroristickým útokom v Bruseli alebo v Paríži. Táto migračná kríza má obrovské dopady na sektor dopravy. Medzinárodní vodiči a dopravné firmy sú veľmi znepokojení, že ak bude táto migračná kríza pokračovať, kontroly budú prísnejšie a to spôsobí obrovské milionové straty v sektore dopravy. Komisia sa vyjadrila, že straty budú vo výške 5 až 18 miliard eur, čo bude odrádzať ľudí od cestovania v Európe. Na to by sme zachovali Schengen ako aj fungovanie vnútorného trhu. Mali by sme posilniť eh, kontrolu vnútorných hraníc, napríklad bulharskú hranicu. A zastavme toto pokritectvo. Niektoré krajiny možno sú súčasťou Schengenu, ale iné nie sú súčasťou. My, Bulhari, nechceme už vstupovať do Schengenu. Nebude to pre nás mať totiž žiadne výhody. Európska únia sa snaží na druhej strane uzatvárať dohodu s Tureckom a žiadame Turecko, aby chránilo naše hranice. Eh, dnes sa hlasovalo o tomto návrhu a my vlastne sme dnešným hlasovaním otvorili dvere Turecku a tureckému jazyku, ktorý sa týmto stane oficiálnym jazykom EÚ. Ďakujeme pekne. Pán Žambasky, vaša predrečníčka, pani Ines Ayala Sender, by vám chcela položiť otázku. Ask you about something in the procedure blue card. Do you accept it? I see. Madam? Tam... Takže, takže modrú kartu príjmať. Takže ja som sa, ja som chcela pánu poslancovi pripomenúť len to, že teroristi neboli ani utečenci, ani migranti. Boli to e, európske občania, takže možno, že sa niekto milí a možno ste to práve vy. Uvažujem kolega, това не беше to predsa nebola otázka, bolo to skôr vaše politické vyhlásenie, keďže ste porušili pravidlo Európskeho parlamentu. Um, predsa len budem zhovievavý a odpoviem vám, poďte sa pozrieť na bulharsko-tureckú hranicu. Kto je nezákonný migrant a kto je utečenec? Tvrdíte, že viacero mladých 30-ročných mužov je to isté ako mladé matky s deťmi? Ďakujeme pekne. Teraz pani Bilbao Barandika. Ďakujem za slovo. Pani komisárka, tento týždeň sme sa veľmi e, snažili riešiť e, humanitárne a e, hospodárske aspekty utečeneckej krízy. Ale pokiaľ prídu kontroly na hraniciach, tak podľa odhadov komisie to bude mať skutočne obrovský negatívny dopad na dopravu v Európskej únie. A tento dopad bude trikrát väčší než tá suma, ktorú sme vyplatili Turecku. A taktiež, čo sa týka E, presítenia našich dopravných sietí. Už teraz toto nás stojí 1% HDP, takže by som sa vás chcela opýtať, čo urobí komisia preto, aby zamedzila jednostranným a, popul- a populistickým opatreniam národných vlád. Taktiež, aké plánujete opatrenia, aby ste zamedzili strate konkurencieschopnosti celej Európskej únie? Ďakujem. Eh, Ďakujeme pekne. A teraz dostáva slova pani poslankyňa Marie-Christine Viržia na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, za to, že sa snažíte hovoriť k nám všetkými jazykmi EÚ. Um, sektor dopravy je obmedzený uh, viac ako 800 plavidiel uh, Ehm, zachránilo viac ako 40 tisíc ľudí, najmä Sredozemnom mori. Toto treba oceniť. E, plnili si tvoju úlohu, snažili sa dodržiavať medzinárodné právo. Oni sa o to snažili. UNHCR nám oznamuje čoraz viac plavidiel, mení svoju trasu, preto aby sa vyhli oblastiam, kde sa môžu stretnúť s migračnými um, plavidlami, e, člnmi. Je potrebné, e, aby nemuseli tieto lode nahrádzať činnosť um, verejných orgánov. Ehm, európsky kontinent eh, sa stáva najsmrtiacejším pre migrantov. Tisíce ľudí prichádza o život každý rok. Eh, v roku 2014 Európska únia eh, vyčlenila iba 5 miliónov navyše, pričom iba talianská operácia stála 95 miliónov. Ehm, vynakladajú sa ehm, veľké prostriedky na úrovni členských štátov na nasadenie vojenských zložiek, policajných zložiek. Ehm, sú tomu vystavené pritom len tie najkrajnejšie členské štáty. Má to kolosálne dopady aj na oblasti vnútri EÚ um, pašovanie uh, ľudí, prevádzanie je tretím najčastejším a najvyšším uh, zdrojom príjmov e, pre týchto zločincov po drogách a zbraniach. Viac ako 13 miliard eur sa už vynaložilo na uzavretie hraníc. Za akým výsledkom, prosím, tieto peniaze by boli užitočnejšie na záchranu ľudských životov? Je potrebné dodržovať medzinárodné právo a právo utečencov. Európska únia sa musí podielať na uznesení na snahe nájsť riešenie na túto humanitárnu krízu. Je potrebné o mnoho aktívnejšie sa angažovať v záchrane ľudí priamo na mori, otvoriť humanitárne koridory vstupu a tiež legálne formy vstupu do EÚ, aby neboli vystavení riziku e, týchto nebezpečných ciest. E, Európska únia musí dodržiavať e, medzinárodné právo aj právo EÚ. Ak by sa toto právo totiž v plnej dodržiavalo, nemuseli by sme teraz diskutovať o tejto téme. Ďakujeme pekne, pani poslankyňa. Teraz dostáva slovo pán poslanec Pospíšil. Ďakujem pekne, pane predsedo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pani komisárke za jej informáciu, s ktorými plne e, súhlasím. Ja som písala aj článok v Českej republike o ohrození Schengenu a u nás sa spočítalo, že iba pre Českú republiku by automatické bezprostredné zrušenie Schengenu pre dopravu znamenalo pol miliardové e, straty ročne v eurách teda 15 až 18 miliardové e, straty v prvom roku po zavedení vnútorných hraníc v celej EÚ. To je číslo podľa môjho názoru správne. Je tu aj mnoho ďalších e, krokov, ktoré by e, nasledovali po otvorení vnútro šengenských hraníc. Napríklad ľudí, ktorí dochádzajú do práce do iného členského štátu, je ich mnoho, ktorí žijú v pohraničných oblastiach. Ďalej by to malo dopad na cestovný ruch najmä v prípade krátkodobých jednotňových výletov, teda e, dopady by boli obrovské. Išlo by o straty nielen v ekonomike, ale aj v duchovnej sfére. Ľudia by totiž menej cestovali, menej by sa navštevovali a tak ďalej. Tiež by sa tu však mali spomenúť čísla, ktoré sa týkajú dôveryhodnosti Schengenu ako takého. Výskumy jasne ukazujú, že dnes e, mnoho Európanov nemá dôveru v Schengen a hovoria o tom, že by boli radšej, keby sa vnútro šengenské hranice obnovili. A to podľa mňa preto, že majú pocit, že Európska únia a Európa nezvláda utečeneckú krízu. Myslím, že vy, pani komisárka, by ste mali v týchto chvíľach, keď vieme a cítime, aký dôležitý Schengen, mali by ste zohľadniť aj názory verejnosti a diskutovať aj o tom, aké ďalšie opatrenia sú potrebné v snahe riešiť utečeneckú krízu. Ja sa obávam, či cítim to u nás v Českej republike, že zavedenie utečeneckých kvót mm, túto dôveryhodnosť a dôveru občanov v riešenia e, ešte viac zníži a tým sa ohrozí aj Schengen. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz Francisco Assis. Komisária. Ďakujem pekne, pani komisárka. E, čiastočné pozastavenie Schengenu má mimoriadne negatívne dopady možno ešte horšie než utečenská kríza. Európska únia neplní svoje povinnosti v boji proti utečenskej kríze. Nehovoríme tu o komisii. Keď hovoríme o Európskej únii, komisia sa totiž snaží predkladať rôzne opatrenia v snahe vysporiadať sa s utečenskou krízou. A toto by sa nemalo e, zanedbať. Problémy na úrovni členských štátov. Nedávno sme boli svedkami viacerých členských štátov, ktoré prijali opatrenia, ktoré jednoznačne podkopávajú základné hodnoty EÚ. Hovoríme o tom, že členské štáty hovoria o vylúčovaní ostatných, o izolácii. Je to dokonca miestami až xenofóbne správanie. S týmto máme dočinenia. Vidíme, že je tu tiež snaha pozastaviť šengenské pravidla, ale Schengen je potrebný pre európsky projekt. Je to jeden z nosných princípov Európskej únie, tento, táto zásada voľného pohybu. A okrem negatívnych hospodárskych dopadov sa musia zohľadniť aj škody na celú Európsku úniu. Európsky projekt je teraz ohrozený takýmto správaním. A z ekonomického pohľadu, tak ako povedali už aj viacerí kolegovia, tieto dopady môžu byť veľké, teda vyzývam komisiu, aby um, vyzývala členské štáty, aby si plnili svoje pravidlá a držali sa európskych hodnot. Ďakujeme pekne. Eh, Asis. Uh, now... Ďakujeme pekne. Teraz pani poslankyňa Agnes Jongerius na minútu. Ďakujem, vážená pani komisárka poslednom eh, mesiac, eh, za posledný mesiac eh, som cestovala v noci autom s jedným vodičom nákladného vozidla z Holandska do Anglicka. Bolo to dosť napínavá cesta aj pre mňa, aj pre ňoho. Táto trasa totiž najmä okolo Kale vôbec nie je ešte bezpečná. Um, bolo mu poradené, aby po Belgicku už nezastavoval a najmä, aby uh, sa nezastavovala nikde v okolí francúzskej hranice. Videli sme tam eh, utečencov popri diálnici, ktorí hľadali možnosť. Došlo tiež k prípadom, keď sa ľudia skryli v trupe nákladných vozidiel ehm, a aj rôzne iné nebezpečné prípady. Ehm, Hovoríte, že nás znepokojujú dopady na ekonomiku e, v prípade, že sa uzavrú hranice. Ja sa chcem opýtať na niečo konkrétne, pani komisárka. Chcem vás požiadať, aby ste dbali na lepšiu spoluprácu v Európe, ale zároveň, aby pracujúci v sektore dopravy boli lepšie chránení. Ďakujeme pekne. A teraz e, pristúpime k spontánnej časti rozpravy KHDI. Najskôr pán Sean Kelly. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Viem, že sú problémy v sektore dopravy a migrácie, ale nebol som si vedomý, eh, že situácia je až natoľko vážna. Eh, aj keď čísla sú dosť nepresné, keď hovoríte o nákladoch vo výške medzi 5 až 18 miliárd, je to skôr 5 alebo skôr 18, to je dosť veľký rozdiel. Mali by sme byť podľa mňa presnejšie. V každom prípade je to veľmi vážna vec a ja vieme z kontaktu e, ľudí e, z nákladnej dopravy z Írska napríklad, e, že majú veľké problémy pri ceste na európsky kontinent, najmä v okolí Kale, ako povedala predrečníčka. Tam v podstate vystavujú svoje životy ohrozeniu. Niektoré prípady sú naozaj um, mimoriadne nebezpečné. Musíme zakročiť teda vzájme našich vlastných občanov, ktorí zaistujú dodávanie tovarov celé EÚ. Komisia sa snaží legalizovať migráciu. Ak sa však neposunie e, všetko na úroveň e, legálneho, tak sa situácia nezlepší. Komisia sa o to e, snaží, snaží sa veci zlegálniť, ale členské štáty zatiaľ nespolupracujú. To by sa malo napraviť. Ďakujeme pekne. Pán Mamikinš je ďalší. Ďakujeme pekne, vážení kolegovia. O čom tu presne hovoríme? Hovoríme tu o migračnej kríze, ktorá má dopady na sektor dopravy, ale táto kríza má dopad na všetky sektory, na celý obrovský projekt. Keď si zanalizujeme príčiny migračnej krízy, a jej rozmerov a tiež eh, prečo nás vôbec zasiahla, existuje jediná odpoveď a síce došlo k obrovským chybám v zahraničnej politike a my ako Európska únia sme sa týchto chyb dopustili. Každý jeden členský štát sám za seba svojimi rozhodnutiami v priebehu mnohých rokov. Migranti prichádzajú práve z tých krajín, kde sme my, Európania, vniesli vojnu sú z regiónov, do ktorých eh, my eh, a naši ľudia predávajú zbranie, žiadajú od nás pomoc. To je najpostatnejšie. Ďakujeme pekne. Teraz Ivan Jakovčič. Mr. President. Ďakujem pekne. Thank you very much for giving me, giving me the possibility to speak. Ďakujem, pán predseda. Dúfam, že dáte slovo aj ostatným poslancom zo skupiny ALDE. Nepovedali ste totiž na úvod, či dostanú slovo všetci kolegovia. Schengen je definitívne jednou z najvýznamnejších eh, hodnot a výdobytkov Európskej únie. Schengen nie je len eh, založená ľahkom prekročovaní hraníc a nejde tu ani o um, zrušenie čakania na hraniciach. E, je to niečo, čo je symbolicky o mnoho významnejšie, preto to musíme zachovať. Aj do budúcna musíme robiť všetko preto, čo je v našich silách. Migračná kríza je obrovskou výzvou, nie je jednoduché e, vyriešiť ju. Viem, hovoríme tu o obrovských sumách ale Schengen je symbolom našich slobod, preto očakávam, že komisia a členské štáty urobia všetko preto, aby Schengen zachovali. Ďakujem. Chvala. Ďakujem pekne. A teraz pre vášho Teraz nastala chvíľa dať slovo vášmu kolegovi, eh, pán kolega Faria z tej skupiny ALDE má slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Hovoríme tu o e, šengenskej hranici, migračnej kríze, ale naozaj Stredomorie je momentálne najsmrteľnejším regiónom, pokiaľ ide o migrantov, ktorí umierajú v rukách prevádzačov a mafiánov. A nesmieme zabúdať na to, že, že stredomorské hranice z Európskej únie sú vonkajšie, sú vonkajšie hranice, ale nedajú sa tam vybudovať, e, tam sa nedá postaviť múr e, Lode sú vlastne v tej prvej línii záchranných operácií a začiatkom tohto roku eh, aj väčšina, alebo tí, ktorí boli zachránení sa eh, utečenci v Tredomorí, to bolo vďaka obchodným lodiam. Nemyslíte si, že by sme mali sa sústrediť aj na riešenie tejto krízy alebo situácie v Stredomorí a Európska agentúra pre námornú bezpečnosť by takisto mala posilniť posilnené právomoci úlohu predseda. Ďakujem pekne. Teraz e, dávam slovo pani komisárke Mariane Tajse, nech sa páči. Vážení kolegovia, Veľmi pekne ďakujem za túto veľmi zaujímavú rozpravu. Samozrejme, že je to tak, že Komisia sa veľmi intenzívne venuje týmto otázkam. Je to určite jedna z našich priorít. Ide o to, aby sme manažovali e, migračnú krízu a zároveň sme bojovali proti terorizmu, ale dnes sme e, žiad, dnes boli požiadaní, aby sme prediskutovali o tom, aký vplyv má migračná kríza na dopravný sektor. A teraz sa musíme sústrediť práve na túto tému. Práve preto e, hraničné kontroly, e, ktoré boli zavedené, sa musia ukončiť a určite to musí byť najneskôr do konca tohto roku. Musia byť tieto hranice vnútorne zrušené ja som už vo svojom úvode poukázala na ten plán, ktorý pripravila komisia. E, ten bol predstavený už 4. marca a bol to taký hodnotiací plán, e, ktorý, my sme už kvôli tomu urobili aj oznámenie a východiskovým podom. a to bolo tu aj podporené v parlamente, že teda Schengen je jedný z najväčších výdobytkov Európskej únie a to je niečo, čo si musíme chrániť a musíme to všetko urobiť, aby fungoval. A tu tiež už sme v rámci oznámenia oznámili, že teda náklady na nerešpektovanie Schengenu a na straty Schengenu, teda strata napríklad e, strata slobody a podobne, to sú obrovské nedozerné náklady. Takže je čo najskôr potrebné, aby sa hraničné kontroly zrušili a my sme v rámci tých našich jednotlivých na také, také tabulky hodnotiace sme určili, ktoré sú aké podmienky, kedy sa musia tieto hranice zrušiť. A ako budeme túto situáciu vyhodnocovať a Určite, teda keď nie sú hranice, tak e, je to veľmi oveľa veľ, väčší e, príspevok ekonomike, než teda keď hranice sú. My budeme naďalej veci vyhodnocovať, aby sme mali úplný obraz o tom, aké náklady by mohli e, alebo vznikajú Európe tým, že sa zatvárajú hranice. My preto chceme, aby opäť Schengen fungoval a vieme, že náklady pre dopravné spoločnosti sú veľmi e, vysoké, ale nejde iba o dopravný sektor. predstavuje to jednoducho vysoké náklady pre celkovú ekonomiku Európy aj pre európskych občanov, pretože sa to netýka len dopravy, ale aj ostatných oblastí. Chcela by som teda poďakovať aj za dobrú spoluprácu, aby sme spoločne prekonali túto krízu a aby sme opäť mali taký spoločný trh s dopravou, aký máme dnes a pretože je to dôležité pre dopravný sektor, ktorý je mimoriadne dôležitý pre fungovanie našej celej ekonomiky. Ja vás môžem uistiť, že všetci členovia Európskej komisie, osobitne komisárka Bulč, E, ktorá e, všetci vám budú k dispozícii a my prevezmeme tú koordinačnú úlohu. Takže veľmi pekne ďakujem za túto veľmi zaujímavú rozprávu. Ďakujem aj za slovo pán predseda. Predseda, ďakujem pekne. Pani komisárka, týmto končím túto rozpravu.